chcem e, dosovať pokrok v tejto dôležitej veci. I thank you, Commissioner. So colleague... Ďakujem, pán komisár. Rozpravu zatváram. A ako v minulých prípadoch hlasovanie bude zajtra o 12. Ďalší bod na programe je správa pani Westfál a to sú demokratické zmeny a ich dôsledky na koheznú politiku a teraz e, dávam slovo pani Westfál. Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ďakujem, pán predseda kolegovia a kolegyne, demokratické zmeny sú z megatéma dnešnej e, doby. A napríklad e, v Nemecku každé druhé dievča, ktoré sa dnes rodí, e, bude mať 100 rokov a moja 13-ročná dcera je rada tomu, ale politika musí presne reagovať na tieto okolnosti, vyvodiť dôsledky a určiť politické rámcové podmienky. Moja správa, o ktorej budeme zajtra hlasovať, sa zaoberá niektorými týmito dôsledkami a rámcovými koncovými podmienkami. Ide o pritom, nejde pritom o sociálne témy ako napríklad dôchodok. Ehm, Na, no, e, k tomu nemá pôsobnosť e, výbor regi. Jednoducho. Ale ide o otázku, čo môže urobiť európska kohezná politika a ako ehm, môžeme určiť e, budúcu koheznú politiku, aby sme tu riešili tie dôležité otázky. Konkrétne chcem menovať 4 oblasti, ktoré spomíname v tej správe. Poprvé, najbližšie je nutné, aby sme európsku koheznú politiku silnejšie ako to teraz smerovali na demografickú zmenu. V stratégii EU 2020 a v legislatívnych návrhoch zohráva demografická zmena do určitej miery predsa dôležitú úlohu Teraz e, musíme aj pri jej naplňaní e, dbať na to, aby táto téma ostala na programe. Po druhé, oblasť infraštruktúry. Potrebujeme e, infraštruktúru prispôsobnú pre seniorov, aby sme zabranili sociálnemu vyčlenovaniu a tomuto slúži napríklad prístupnosť verejných budov a k tomu ešte aj ďalšie uh, skupiny osôb, ako napríklad uh, e, príbuzní alebo postihnutí, uh, e, budú uh, mať sa prospech. Zároveň musíme uh, sa zasadiť o to, aby to bolo atraktívnejšie pre uh, hlavne mladé rodiny. Tretia oblasť, seniory, deti a, a rodiny. V európskych regiónoch stále žije viac starších ľudí a na to musí reagovať aj regionálna politika. A preto podľa mňa k tomu patrí aj podpora tzv. viacgeneračných domov, ale aj podpora FRA DSF v sociál, oblasti sociálneho zdravia a v opatrovateľstve. A e, čo týka e, zabranenia sa e, tu hrá veľkú úlohu e, starostlivosť o deti je škoda, že e, väčšina vo výbore sa postavila proti požiadavke, aby sa ponúkala zdarma starostlivosť detí. Ja by som si tam želal oveľa viac odvahy. A po piaté v oblasti e, zamestnanosti. Boj proti nezamestnanosti žien a mladých musí byť na prvom mieste. E, máme niekoľko generácií mladých žien, ktoré sú mm, doteraz najlepšie e, vzdelanou generáciou v Európe. A keď tieto ženy nedostanú šancu, e, tak e, si môžeme sami za nedostatok pracovných síl. A okrem toho je dôležité, aby sme vedomosti a skúsenosti starších ľudí oveľa silnejšie využívali ako doteraz. Aj tu musíme sa o to zasadiť v regionálnych štruktúrach. Vážené kolegyne, kolegovia, myslím, že sa všetci zhodujeme na tom, že e, musíme e, aktívne e, sa prispôsobiť demografickým zmenám a nie ich riadiť. To na, môže parlament urobiť veľký príspevok a chcem sa poďakovať všetkým kolegom z výboru, ktorí pracovali na tejto správe a bola to dlhá cesta a hoci niektorí pri tom zostarli a niektorí išli aj do dôchodku. Ale tá práca stala za to a

Ja tež ďakujem a predám slovo pani... Madame Prendergast. Pani Prendergast. Ďakujem, pán predseda. Demografické zmeny v Európskej únie sú faktom. Musíme sa tomu prispôsobiť. Zájme budúcnosti. Demografické zmeny kvôli nízkej pôrodnosti a starúcemu obyvateľstvu, migračné e, pohyby a m, stiahovanie ľudí z vidieka do miest. Toto sú teraz zmeny, ktoré prinášajú mnohé výzvy, ale aj príležitosti. Musíme zabezpečiť, aby sme riešili tieto výzvy a využili tieto príležitosti. Členské krajiny môžu využívať štrukturálne fondy, aby eh, riadili túto demografickú zmenu. Musíme zabezpečiť, aby sme mali aktuálne informácie o demografických zmenách v členských krajinách, zvlášť v rozličných regiónoch týchto krajín. Tieto informácie by sa potom dali použiť na prerozdelenie štrukturálnych fondov do oblastí, ktoré to najviac potrebujú eh, napríklad bývanie, sociálna integrácia starších v Írsku a inde, to musí byť priorita. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pani Brandegast. A teraz dám slovo pánovi Batenovi. Pán predseda, demografia je fascinujúca téma. Sú tu historické zmeny, vývoj, eh, ktoré sú vlastne takými demografickými príbehmi. V Británii máme veľkú populačnú explóziu. Až donedávna sa o tom vôbec nehovorilo, keď Tony Blair sa stal premiérom v 97. Mali sme obyvateľstvo okolo 58 miliónov, teraz máme vyše 62,4 miliónov a súčasný trend je taký, že to bude rásť až na 70 miliónov do roku 2030 a potom tu bude špirála smerom hore. Demografovia vypočítali, že všetky tieto, celý tento rast je spôsobený migráciou a pôrodnosťou u migrantov. Potrebujeme udržateľnú imigráciu, ale Spojené kráľovstvo pridáva milión k svojmu počtu obyvateľov každých 45 rokov a to je viac ako India, Čína alebo Japonsko. My nemáme takúto politiku, ale ak by sme ju mali, tak eh, by to znamenalo, že Európska únia bude mať znovu alebo opäť kontrolu nad svojimi hranicami a nad svojou politikou. Pán Mikolašik? Ďakujem pekne, pán predseda mm,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

v programovom období eh, z 2007 až do 2013. Plánuje sa vynaložiť 8,5 štrukturálnych fondov a regionálna politika je preto prvým nástrojom v demografických zmenách. Potrebujeme väčšiu pružnosť, musíme zaangažovať eh, miestne vrstvy v koheznej politike. Toto je komplexná téma a potrebujeme väčšiu rovnováhu pokiaľ ide o starších ľudí, rodinné otázky. Správa sa sústreďuje na uhasenie požiaru, preventívne opatrenia, ale musia byť implementované pružne. V budúcnosti budeme musieť revidovať dôchodkové systémy, ktoré majú vplyv na demografické tendencie. Teda sú to systémy, ktoré existovali v minulosti a nie sú prispôsobené dnešku. Pani Nevedia kohézna politika európskej únie musí odrážať momentálny stav a budúci vývoj v únii aby bola efektívna. preto veľmi vítam iniciatívnu správu kolegyne westphal. európske obyvateľstvo starne priemerná dĺžka života rastie a pôrodnosť klesá. demografická zmena je často vnímaná ako problém môže však viesť k novým výzvam v mnohých regiónoch európskej únie. regióny a mestá však potrebujú vlastné iniciatívy a stratégie potrebné je však usmernenie a koordinácia

Demografické zmeny majú vplyv na mnohé členské krajiny a regióny. Máme nízku pôrodnosť v Európe, máme tiež e, veľký podiel e, migrantov z vidieckých oblastí do veľkých európskych miest. E, naša spravodajkynia je toho názoru, že štrukturálna kohezná politika čeli vážnym výzvam, ktoré sú spojené s demografickými zmenami a vidí 6 priorít, ja sa budem sústrediť na 3. Štrukturálne fondy by sa mali prispôsobiť súčasným výzvam spojených s demografickými zmenami. Keď sa prerozdeľujú tieto fondy do regiónov, tak sa musí brať do úvahy demografické kritérium. Pokiaľ ide o túto oblasť, tak je tu veľká výzva pre mesta, ako aj pre vidiek. Treba zabrániť tomuto, týmto posunom, tejto migrácii do miest. Musíme lepšie plánovať naše mesta a mm, mestské oblasti musia byť atraktívne pre obyvateľov prostredníctvom infraštruktúry, ktorá bude mm, pozitívna pre obyvateľov a spotrebiteľov. Musíme tiež zvýšiť počet žien, ktoré sú profesionálne aktívne. Ďakujem. A teraz má slovo pán komisár Dali, aby zhrnul túto diskusiu. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci. Ďakujem pani Westphal za jej správu. Táto správa predstavuje cenný príspevok pre Európsku komisiu. Táto správa uznáva, že sú tu veľké rozdiely v demografických e, trendoch Európe. Niektoré regióny to pocitia. A preto univerzálny prístup nebude fungovať. Kohezná politika podporuje demografické zmeny prostredníctvom krokov, ako napríklad aktívna politika na pracovnom trhu, podnikanie, modernizácia sociálnej infraštruktúry, škôlky, ubytovanie, ako aj podpora hospodárskej a sociálnej integrácii imigrantov a menšín. Regionálne reakcie na demografické zmeny musia riešiť výzvy integrovaných prístupov. Kohezná politika, legislatívny balík v tejto oblasti na rok 2013 e, až 2020, ktoré prijala komisia 6. oktobra, ponúknú rámec aby tu bola široká škála nástrojov na riešenie demografických zmien. Komisia prijala viacero ustanovení pre, troch, pre tri fondy, ktoré sú súčasťou toho balíka. Európsky fond pre regionálny rozvoj, Európsky sociálny a Európsky kohezný fond. Ustanovenia, ktoré sú spojené s miestnym rozvojom, integro, integrované teritoriálne investovanie, udržateľný rozvoj nám umožnia aby sme našli ďalšiu pružnosť a ďalšie možnosti na financovanie demografických zmien na regionálnej a e, lokálnej úrovni. Je to dôležité pre udržateľnosť európskej spoločnosti, aby sme čelili demografickým trendom. Čoraz e, staršieho obyvateľstva Európa musí znížiť ned, e, rozdiely v oblasti zdravia a musí sa zlepšiť prístup k zdravotným službám. Komisia teraz pracuje na spoločnej stratégii ktorá pokrie tieto tri spomenuté fondy, ako Európsky poľnohospodársky fond pre vidiecký rozvoj a Európsky fond pre rybolov. Budú tu ciele EU 2020 a kľúčové kroky, ktoré sa podporia z, z ďalších krokov. Bude tu viacrozmerný aspekt demografických zmien a určíme, ako rozličné fondy môžu lepšie spolupracovať v budúcnosti. Ďakujem, pán komisár. Takže to bola správa pani Westphal, o tej budeme hlasovať zajtra na poludnie a môžeme začať, naš, teda prejsť na náš posledný bod, e, správa pána Sejmona, pravidla v oblasti štátnej pomoci na služby všeobecného hospodárskeho záujmu.